vo 4. 20. mája od 10. 10. do 13. a potom eh, od 15. Eh, do 17. Je na internetovej stránke parlamentu je program tejto schôdze. Chcem vám všetkým poďakovať za to, že ste boli disciplinovaní v rečníckom čase. A teraz